Prvým bodom e, je e, diskusia e, o prípadoch porušenia ľudských práv vo svete. Prvý bod sa týka Pakistanu a nové, nových prípadov, nedávnych prípadov